Rady by som rada, rád odovzal slovo Aleksandrovi Vondrovi, podpredsedovi Českej vlády. Áno, dobrý večer. Dámy a páni, Teraz uvedem niekoľko pripomienok k stanovisku Rady k africkému rohu, teraz v tejto neskorej nočnej hodine. Africký roh je región, ktorý si zasluhuje našu zvýšenú pozornosť, pretože má obrovský vplyv na Európsku úniu. Európska únia úzko sleduje vývoj v tomto regióne a chystá sa angažovať s krajinami v tejto oblasti. Viem, že aj Európsky parlament sleduje situáciu v tomto regióne. Vaša delegácia sa vybrala minulý rok do Eritreje, Etiópie a do Džibuty. A bola to veľmi dôležitá návšteva. Taktiež som zaznamenal aj návrh rezolúcie, ktorý vznikol z tejto návštevy. Jasne sa ukázalo, aký účinok a význam má africký roh pre Európsku úniu. V mene rady vítam úsilie Európskeho parlamentu pri riešení problémov v africkom rohu. Sú tam viaceré zdroje napätia. Budem o nich hovoriť podrobnejšie. Ale vzhľadom na názor rady tieto Problémy súvisia s tým, čo sa tam deje. Preto hľadáme všetky možné prepojenia medzi konfliktmi. Aké sú teda prepojenia medzi jednotlivými konfliktmi? V prvom rade je tam spor medzi Etiópiou a Eritreou, ktorý možno považovať za jeden z hlavných dôvodov nestability v regióne. To sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Napríklad podpore vojnového ťaženia v Somálsku a podkopávaní stability v iných krajinách, ako je napríklad Etiópia. A odráža sa to napríklad aj podpore oživenia mierových procesov v Sudáne. Eritrea zrušila svoje členstvo EGD, čo je medzi vládny orgán pre rozvoj. A v neposlednom rade konflikt v Somalsku spôsobil jednu z najvážnejších humanitárnych situácií, ktorú zažívame momentálne vo svete. Taktiež zvýšenie pirátskych činov na pobreží Somálska je ďalším závažným dôsledkom tohto konfliktu. Ďalším dôležitým problémom je boj o prírodné zdroje, ako sú minerály a voda v tejto časti Afriky. V tejto časti sveta žijú národy s rôznym kultúrnym zázemím. A táto situácia taktiež ohrozuje potravinovú bezpečnosť občanov žijúcich v týchto krajinách. Existujú tu aj závažné medziregionálne závislosti. Uvediem niektoré z nich. Sú tu teda tie hraničné konflikty, ktoré som spomínal. Spory medzi Etiópiou a Eritreou, Sudánom a Etiópiou a Džibuti a Eritreou. Tieto spory možno považovať za zdroj nestability v tomto regióne. Taktiež by som chcel zdôrazniť, že zlepšená regionálna spolupráca by prispela k zníženiu napätí na hraniciach týchto štátov. Potravinová bezpečnosť je ďalším problémom. Samozrejme, že je to dôvod pre veľké obavy v tomto regióne. Sú tu stále sa opakujúce sucha a záplavy, ktoré majú devastujúce účinky na obyvateľstvo. Regionálna spolupráca by opäť mohla zmierniť účinky týchto prírodných katastrof. Ako viete, niektorí argumentujú, že tento problém je aj pôvodcom konfliktu v Darfure, v Somálsku a v niektorých ďalších regiónoch Africkom rohu. Neviem, či to naozaj vysvetľuje všetky konflikty, ale viem, že spory treba vyriešiť vo všetkých týchto krajinách a treba riadiť tieto krajiny transparentným spôsobom. Piráctvo sa pôvodne týkalo malej časti somalského pobrežia. Piráti chceli využiť dane z rybolovu somálských vodách. Avšak teraz sa piráctvo rozšírilo a dokonca ohrozuje aj dodávky humanitárnej pomoci do Somálska a, a bezpečnosť na pobreží ďalších krajín. Piráctvo teraz ohrozuje bezpečnosť lodí plávajúcich popri Etiópii. Toto všetko malo veľký dopad na situáciu v Afrike, rovnako ako aj terorizmus a migrácia. Čo teda robí Európska únia? Ako sa angažujeme? Hlavný politický nástroj, ktorý má rada k dispozícii a ktorú tu ja dnes zastupujem, je politický dialog. Nielen s jednotlivými krajinami, ale aj s regionálnymi aktérmi, ako je napríklad Africká únia, medzivládny orgán pre rozvoj, Liga arabských štátov, Spojené štáty a Čína ako dôležité krajiny. Politický dialog je vzájomný záväzok medzi Európskou úniou a každou z krajín v danom regióne. Tento dialog sa uskutočne v jednotlivých krajinách prostredníctvom vedúcich misií Európskej únie. Takýmto spôsobom získavame priamy kontakt s orgánmi v daných krajinách. Tento dialog nám aj poskytuje možnosť vypočuť si ich stanovisko, ale jasne vysvetliť naše vnímanie situácie a obavy, ktoré máme. Toto sa týka predovšetkým vlád a ľudských práv. Navyše rada má k dispozícii nástroje európskej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Od septembra 2008 rada využila tento nástroj na boj proti piráctvu na pobreží Somalska najprv cez koordinačnú jednotku UNAVKO, ktorá má sídlo v Bruseli a od decembra 2008 aj prostredníctvom morskej operácie, ktoré sa volá EU Atlanta. No a nakoniec sú tu aj finančné nástroje Európskej komisie, ako je napríklad africký mierový nástroj a nástroj stability, ktoré nám umožňujú pomôcť riešiť túto situáciu. Ale dovolím pani komisárke Ferrero Valdnera sa vyjadrila k týmto nástrojom, pretože je to jej zodpovednosť. Samozrejme, Rada spolu s Európskou komisiou vždy hľadala spôsoby na posilnenie efektívnosti a viditeľnosti aktivít Európskej únie. Rád si vypočujem vaše návrhy a odporúčania v tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem bardzo, pani premiére. Ďakujem veľmi pekne, pán popredseda vlády. Teraz by som chcela odovzdať slovo pani komisárke Ferrero Valner. Pán predseda, podpredseda vlády, drahý Saša, vážení poslanci, komisia naozaj už žiadala v posledných rokoch a posledných mesiacoch väčšiu pozornosť riešenia situácie v Afrike. A dnes som tu na mieste môjho kolega Mišela, ktorý tu bo ho nemôže byť, ale viem, že on a rovnako ja máme obrovský záujem o túto otázku. Jednak preto, že je to vážna situácia, ale aj preto, že priamo ovplyvňuje situáciu Európskej únie. Potrebujeme mobilizovať naše námorníctvo, aby sme riešili piráctvo na pobreží Somalska. A to je iba jeden dôvod. A preto vítame iniciatívu parlamentnej delegácie, ktorá navštívila tento región a následne vypracovala správu a uznesenie, ktoré v zásade tiež podporujeme. Situácia v každej z krajín v africkom rohu nemožno vnímať izolovanie od regionálnej dynamiky. Musíme naďalej povzbudzovať celosvetový prístup, ktorý spočíva na ekonomickom rozvoji spravovaní veci verejných a bezpečnosti. Ak chceme podporovať stabilitu a podporu prvkov kotonskej dohody boji proti chudobe. Skôr ako poviem niečo o stratégii, chcela by som povedať niečo o Eritreji a Etiópii. Etiópia má strategické, ekonomické veľké miesto v tomto regióne. Komisia naďalej podporuje Etiópiu v úsilí boja proti chudobe. Tam už bol zaznamenaný dôležitý pokrok. Regionálna bezpečnosť a napätia eh, medzi komunitami tejto oblasti ovplyvňujú situáciu, hlavne Mokadene, kde prístup k obyvateľstvu je stále obmedzený. Komisia bude aj naďalej monitorovať situáciu v oblasti ľudských práv a demokratizačný proces. Vzhľadom na okolnosti volie v roku 2005 komisia bude úzko monitorovať prípravu a postup volie v roku 2010, najmä v súvislosti s nedávno schválenou legislatívou týkajúcou sa mimovládnych organizácií a zatknutím pána na Redexu. Situácia v Eritreji je určovaná čiastočne situáciou pri hraničnom konflikte s Etiópiou. Komisia si robí stále starosti o situáciu ľudských práv a ekonomickú a sociálnu situáciu v tejto krajine. Máme tu silný argument podľa nás pre pokračovanie programu zameraného na zlepšenie životných podmienok obyvateľstva. Politický dialog začatý v roku 2008 poskytuje dobrú platformu pre trvalú angažovanosť a spoluprácu s eritrijskými orgánmi. Poviem to jasne, očakávame pozitívne a hmatateľné kroky v Eritreji v dôsledku tohto procesu. Ako je uvedené vo vašom návrhu uznesenia, virtuálne vymedzenie hraníc medzi Eritreou a Etiópiou nebude viesť k úplnému vyriešeniu problému, ak nebude toto vymedzenie sprevádzané aj dialogom medzi obidvomi krajinami. Nedávny spor medzi Eritreou a Djibouti treba vnímať eh, vo väčšom regionálnom kontexte. Treba hľadať ale celosvetové riešenie tohto problému prostredníctvom miestnych a regionálnych hráčov. Budeme naďalej podporovať takéto procesy. Teraz, keď etiópske jednotky odchádzajú zo Somálska, spolupráca Etiópia a Eritreje v somálskom mierovom procese bude dôležitá, aby tento proces bol úspešný. Pokiaľ ide o Sudan, súhlasí s vašou analýzou a s analýzou poslancov v súvislosti so situáciou v Sudane. Rok 2009 je naozaj rozhodujúci pre budúcnosť tejto krajiny. Pretrvávanie násilia v Darfure a ťažkosti pri dokončovaní implementácie severo-južnej mierovej dohody, tzv. CPA, majú potenciál destabilizovať krajinu a celý región. Preto by sme mali naďalej uchovávať silný dialog a mali by sme vyvíjať nátlak na kartúnske orgány, aby aj oni sa snažili spolupracovať pri naplňaní CPA a darfurského procesu. Tieto orgány, rovnako aj ostatní sudenskí hráči, vedia veľmi dobre, aké sú ich zodpovednosti Darfure vojenské operácie a násilie treba ukončiť. A treba opäť spustiť politický proces. Zapojenie UNAMITu sa musí čo najrychlejšie uskutočniť. Sudánske orgány musia naplniť svoje záväzky a povinnosti pri uľahčovaní humanitárnej pomoci. Pokiaľ ide o CPA, je mimoriadne dôležité, aby chartúnska vláda a juhosudánska vláda sa dohodli v kritických otázkach, ako je napríklad delenie sa o príjmov e, z ťažby ropy, legislatíva, bezpečnostné politické záležitosti. Ak sa nebudú vedieť dohodnúť, tak Voľby v roku 2009 by sa opäť mohli premeniť na obnovený vojenský konflikt. Mierový proces v Somálsku sa nachádza momentálne v kritickej fáze. Rezignácia prezidenta Jusufa a stiahnutie etiópskej armády predstavujú nové obdobie neistoty a rizika, ale taktiež poskytujú príležitosť pre začatie inkluzívne politického procesu na politickej strane, Európska únia pokračuje vo svojich aktivitách pri podpore džibutského procesu. Tieto aktivity by mali viesť k väčšej inkluzivite pri voľbe prezidenta a rozširovaní parlamentu. Nie je tu vôbec nejaký plán B pre džibutský proces. Bez medzinárodnej regionálnej podpory a spolupráce dohoda bude mať iba veľmi malú šancu na úspech. Pokiaľ ide o bezpečnosť, komisia naďalej sa aj angažuje v tejto oblasti. Nech bude medzinárodná sila OSN akákoľvek, či už pôjde o mierové zbory alebo akékoľvek iné zbory, mandát tejto jednotky sa bude musieť zamerať aj na naplňanie džibutskej dohody. Bude treba aj hľadať spôsoby, ako ďalej finančne podporovať tieto jednotky. A nakoniec, pokiaľ ide o africký roh, veľmi si cením podporu Európskeho parlamentu pre túto africkú iniciatívu. Táto iniciatíva vychádza zo stratégie z roku 2006, ktorá vychádzala z predpokladu, že všetky spory v tomto regióne sa budú dať vyriešiť iba globálne. Budeme musieť menovať zvláštneho zástupcu pre otázky afrického rohu. Máme veľmi dobrú spoluprácu s IGA, ktorá zohráva veľmi dôležitú úlohu v tomto regióne. Druhé spoločné stretnutie odborníkov pre vodu bude dôležité na to, aby sa našli riešenia pre zásobovanie vodou. Eritrea zohráva dôležitú úlohu v regionálnej dynamike tohto regióna, preto musíme vyriešiť problémy, ktoré sa tu objavujú. Komisár Michel sa momentálne nachádza v procese zapájania sa do spolupráce s eritrejskými orgánmi oblasti reformy a revitalizácie IGADu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Bola som trošku dlhšia, ako som pôvodne chcela byť, ale je tu toľko krajín, že som musela o každej z nich povedať aspoň pár slov. Hm. Ďakujem pekne. Úvod eh, teda je taký špecifický v tom, že nemáte časové obmedzenia. A teraz ale už budú rečníci za politické skupiny. Začneme s pánom Kačmarkom, ktorý bude hovoriť v mene ľudovcov. Nech sa páči. Pán predseda, Pani komisárka, pán premiér, veľmi srdečne vám ďakujem za konštatovanie Rady a komisie ohľadom afrického rohu. Tu prekračujeme čisto zemepisné hranice. Konflikt je vždy problém, ktorý dokáže e, posilniť tie negatívne javy viac, ako e, k tomu dochádza v iných afrických regiónoch. Ja som bol účastníkom tejto parlamentnej delegácie, o ktorom e, sa spomínala, ktorá bola práve v tomto regióne nedávno, ale som sa sám presvedčil, ako je to zložité a všetko vzájomne previazané, všetky tie problémy a teda aj naša odpoveď musí byť úplne komplexná. V tom návrhu uznesenia sa snažíme sústrediť na tri eh, eh, zásadné a široké otázky. Regionálna bezpečnosť, potravinová eh, bezpečnosť a otázka týkajúca sa demokracie, ľudských práv a správneho riadenia veci verejných. Ja som presvedčený, že sa to dá dosiahnuť len vďaka dobrej vôli a dialogu medzi miestnymi vodcami a lídrami. Politika z Európskej únie je síce správna voči africkému rohu, ale pokiaľ sa nám nepodarí angažovať miestnych, miestne vedúce zložky, tak to nikam nepovedie. Niektoré regióny používajú zlú taktiku. Napríklad nemôžeme e, prizvať ni jedného suseda a potom nechcieť hovoriť iným susedom. To nie je logické a v praxi e, tým úplne znemožňujeme akýkoľvek diplomatický úspech. Politický politickí lídry sa musia zmieriť eh, so skutočnosťou, že keď chceme vládnuť, tak sa musíme zhostiť určitej zodpovednosti. A to, čo my čakáme, čakáme od vodcov afrického rohu, nie je previazané s nejakými špecifickými európskymi hodnotami. My čakáme od nich, že budú akceptovať aspoň v minimálnej miere nejaké eh, univerzálne hodnoty, napríklad sloboda a určité základné ľudské práve. To patrí každej ľudskej eh, bytosti. Nikde nič nebude fungovať správne, žiaden štát, pokiaľ zavrhne tieto univerzálne dohody. Teda, pokiaľ ich akceptujeme, tak eh, to nie je gesto voči Európskej únie, ale je to v ich vlastnom záujme. Aj vývojové koncepcie môžu byť rôzne, ale tie hodnoty musia byť stálicami. A my chceme, aby boli aj pre nich univerzálne, ako aj pre všetky krajiny. V africkom rohu boli takisto univerzálne. Ďakujem pekne. A teraz za socialistov pani Anna Maria Gomez, 2,5 minúty. Ďakujem pekne. Hm? Eh, rada a komisia chce eh, teraz eh, sa poučiť z tohto, pretože parlament, podľa parlamentu krajiny Afrického rohu nie sú v súlade s ich povinnosťami článku 9 dohody z Kotonu. Podľa demokracie a správne riadenie veci verejných nie sú tu dodržiavané. V Etiópii napríklad sídlo Africkej únie E, všetko sa snaží ja tu zamaskovať veľmi peknými slovami. Napríklad v decembri pani Birtukan, e, šéfka e, strany, ktorá je zúčastnená v parlamente, bola odsudená na smrť za to, že odmietla verejne prehlásiť, že vyhlásila amnestiu. Ide teda o rôznych politických väzňov, ktorí sú vo väzení od roku 2005. Ďalej, etiópsky parlament prijal eh, zákon o eh, organizáciách, eh, rôznych charitatívnych organizáciách a neziskových organizáciách, ako aj mimovládnych organizáciách v Eritreji. Napríklad tu bol vládny verdikt, ktorý sa týkal preskúmania základných eh, ľudských eh, práv. Toto je naozaj veľká hamba, pokiaľ ide o Somálsko. Nie je tu záujem medzinárodného spoločenstva vrátanie Európskej únie eh, voči obyvateľstvu. To je naozaj veľmi smutné. Misia, ktorá rozhodla a ktorá bola vedená proti rozširovaniu piratstva, takisto nepriniesla žiadne, žiaden úžitok. Ak teda Európska únia, Africká únia a USA budú ďalej ignorovať príčiny tohto piratstva, pretože nejde len o to, aby sme útočili na týchto pirátov, ale aby sme eh, aj diplomaticky sa snažili riešiť tento konflikt, pretože táto krajina potom nebude stabilizovaná, pretože eh, bude ďalej pokračovať všetok eh, tento konflikt, ktorý ničí tak Sudán ako aj eh, Darfur. Napriek všetkým sľubom eh, by sme mali konečne prikročiť k konkrétnym činnostiam, aby sme naozaj zabranili a skončili s bestretnosťou týchto zločincov. Pokiaľ ide o verdy, ktorý bol vydaný Medzinárodným e, súdnym dvorom, tak je potrebné, aby sme naozaj pripokročili k takisto činnom teraz e, v mene liberálov. Pán Fan Heke, máte minútu a pol. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o tento región, tam naďalej sú mnohé regionálne konflikty, ktoré podkopávajú mier a bezpečnosť, vytvárajú humanitárne E, nešťastia, katastrofy a paralizujú rozvoj tohto strategicky dôležitého regiónu. Každá vojna, každý konflikt iba zvýrazňuje, aké krhké sú štáty v tomto regióne. Väčšinou v týchto konfliktoch ide o nedostatok e, líderstva demokratickej e, vlády a o tom sa nakoniec zmienuje aj správa Európskej delegácie, čo je správne. V tomto regióne E, sa je, naozaj potrebná demokratizácia, rešpektovanie právneho štátu a zmierenie v rámci e, každej krajiny. Pokiaľ ide o Somálsko, tam chcem povedať, že odstúpenie e, bývalého prezidenta Jusufa a stiahnutie etiópskych zlo- vojenských zložiek predstavujú istú šancu, kedy by konečne mohol v Somálsku nastať poriadny a dlhodobý mier je veľmi dôležité, aby Európska únia podporila obnovenie a posilnenie e, jednotiek Africkej únie. Tieto jednotky potrebujú silný mandát OSN, pretože v opačnom prípade Uganda a Burundi tieto e, dve jednotky e, vlastne odídu z Mogadišu a tým pádom nechajú za sebou bezpečnostnú medzeru. Plne súhlasím s pani komisárkou. Naozaj momentálne je tam v Somálsku istá, istá dynamika v prospech zmeny, ktorú by bolo vhodné využiť moc e, a takisto aj e, teda mocenské vákum, aj, aj, aj bezpečnostné vákum musí byť zaplnené, pretože v opačnom e, prípade Somalsko naďalej bude takýmto zlyhaným štátom. V grupy Želených voľného przymierza Európejského głos Áno, ďakujem veľmi pekne a teraz v mene Zelených pán poslanec Irucho, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, naozaj, africký roh je naozaj veľmi konfliktným, e, nebezpečným regionom. Máme tam absolútnu nestabilitu v Somálsku aj v Sudane, ale takisto tam aj tie ďalšie tri e, krajiny, e, ktoré sme my navštívili v rámci našej misie spolu s kolegami Kačmarkom a Hutchinsonom. Ako som už povedal, tieto tri krajiny, ktoré sme navštívili, teda Eritrea, Djibouti a Etiópia, majú spoločné niektoré veci, a to síce chudobu a veľmi nízku úroveň dodržiavania ľudských práv. Pokiaľ ide o tú e, chudobu, tak e, e, etiópska vláda nám povedala v rámci misie, že Eh, hlad ovplyvňuje tam okolo 6,5 eh, miliónov ľudí, pričom OSN hovorilo o nejakých ďalších 12, takže ide o humanitárnu eh, krízu, ktorá sa neuverňuje tak často v mass médiách ako niektoré ostatné krízy, ktoré sú považované za, mm, za prioritnejšie. Plus vo všetkých troch krajinách sú naozaj politickí väzni, a treba to otvorene povedať, ktorí, ktorí zasluhujú našu, našu pozornosť. A konflikt medzi Eritreou a Etiópiou je naozaj absurdný. Je tam, e, myslím, okolo 200 tisíc vojakov, ktorí sú v tomto konflikte zaangažovaní. A na záver chcem ešte povedať, že by som chcel pogratulovať e, e, pánovi Mišelovi za jeho, k jeho iniciatíve, k jeho angažovanosti, pokiaľ ide o tento región. Naozaj vytvorenie a pokračovanie v politickom dialogu je veľmi dôležité, ale zároveň treba veľmi trvať aj na dodržiavaní ľudských práv, treba veľmi trvať na tom, aby boli rešpektované mimovládne organizácie a tak ďalej. A Európska únia má v tomto regióne, na ktoré netreba takisto zabúdať, veľmi vysoké a silné renome. Grupy Zjednočenej Levice Európejskej. Ďakujem pekne. Teraz menej skupiny eh, GUE NGL, pán poslanec Pflüge. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Africký roh sa opäť dostal do pozornosti Európskej únie, veď už je po Vianociach. A Európska únia, tak ako NATO, ako Rusko, ako USA a ďalší, robia tú chybu, že vojenskými prostriedkami chcú riešiť povrchne tieto problémy. 10 rokov po Somaloch sú teraz agitovať na hraniciach Somálska. Ale musím povedať, že príčinou tohto konfliktu je naozaj nespravodlivé e, rozdelenie zdrojov. A to je spôsobené aj e, rybolovnými loďami z Európskej únie. Zo Somálska odišli teda etiópske jednotky viac ako 16 tisíc ľudí, pritom prišlo o život. Zaobchádzanie s týmito krajinami v africkom rohu vidno napríklad v Džibuti. Tam majú rôzne západné krajiny svoje vojenské základne, ale pritom sa tam trpí autoritatívny režim. Netreba sa teda starať iba o obchod s týmito krajinami, ale aj o humanitárnu pomoc. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz vystupí pán poslanec von Vogel. Nech sa páči. Pán predseda, vážení kolegovia, Somálsko je stroskotaný štát so všetkými katastrofálnymi dôsledkami, ktoré to má. Vy ste vynikajúco analyzovali situáciu, ale aj moja dobrá priateľka Ana Gomeš dobre analyzovala túto situáciu. Piráctvo je súčasťou tohto problému a to preto, že piráctvo v tomto regióne je veľmi silno zakorenené. Ide aj o to, že musíme chrániť morské cesty Európskej únie. Tu ide o vlastné záujmy Európskej únie a európskych občanov. Preto tu máme aj operáciu Atalanta. Je to prvá operácia SAP a vedenie sa nachádza vo Veľkej Británii, čo je nové. A vedením je poverený admirál Jones, ktorý je britským admirálom. Prvou úlohou je chrániť potraviny, ktoré sa posielajú ako humanitárna pomoc do Somálska. Teda treba sa postarať o to, aby táto humanitárna pomoc tam naozaj došla. No a potom druhou úlohou je bojovať proti pirátstvu. Viedli sme rozhovor s vedením nasadenia v Northwoode a tam bolo jasné, že ešte chýbajú určité veci, ako napríklad tankery, chýbajú potom chýbajú lietadla, ktoré by dozerali nad týmito územím, pretože je to obrovské územie, chýbajú helikoptéry. Myslím si, že všetci by sme spoločne mali mať záujem na tom, aby táto operácia Atlanta bola úspešná. Na jednej strane treba chrániť naše námorné cesty, ale na druhej strane taktiež treba prispieť hoci len malinkou mierou k riešeniu problémov stroskotaného štátu, ktorým je Somalsko. Głosu, Ďakujem pekne a teraz sa na pani Korinu Kretu. Máte minútu a pol. Domnule primul rând... Pani komisárka, dámy a páni, chcela by som najprv pozdraviť eh, mojich kolegov za túto informačnú misiu v jednom z eh, najhor, najhroznejších a najchudobnejších regiónov eh, na svete. Myslím si, že v podstate ide o krajiny, ktoré sú najchudobnejšie na svete. Etiópia bola zasiahnutá suchom, tisícky osôb prišli o svoje bývanie, nemajú čo jesť a tak ďalej. A hlavne Darfur, tam je tragický údel e, ľudí. E, viete veľmi dobre, ako, e, že ide o humanitárnu krízu, hovorí sa o masakroch miliónoch ľudí a milióny ľudí sa takisto museli odobrať do útočísk na inom území. Viete, že konflikt je neustály bez prestane tak, ako ste to povedali vy, pani komisárka, tak predchádzajúci rečníci. Avšak e, jednou z príčin tejto e, situácie v africkom rohu je jeho e, hospodárska situácia. Táto krajina, viete veľmi dobre, že je spojená s našou rozvojovou pomocou. E, viete, že medzinárodné organizácie nemajú zatiaľ schopnosť, aby ukončili tento konflikt na danom území. Tieto krajiny potrebujú oveľa otvorenejší dialog Eh, aby pochopili, že to je v ich spoločnom eh, záujme eh, obraňovať ich nerastné prírodné bohatstvo, ako aj zabraniť týmto ozbrojeným konfliktom. Európska únia sa, by sa mala viacej posnažiť, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv v súlade s dohodou z Kotonu. Tieto krajiny by mali uzavrieť dohodu s Európskou úniou ohľadom demokratických práv ako aj ľudských práv. Ďakujem pekne. A teraz Oli Schmidt na tri minúty. Ďakujem veľmi pekne. 23. septembra 2001 švedský občan David Izák bol v Eritreji a dostal sa do väzenia bez ovinenia a 7 rokov potom je ešte stále vo väzení. A jediný zločin, ktorého sa dopustil, bol, že šíril neutrálne správy. Musíme naozaj vyvinúť nátlak na Eritreu. Je nemysliteľné, aby občan Európskej únie, občan Švedska bol celé roky uväznený a týraný vo väzení v takej krajine, ktorá dostáva e, vývojovú a rozvojovú pomoc Európskej únie. Už je najvyšší čas, aby Európska únia sa začala zaujímať o tento problém a začala ho riešiť, pretože časy tichej diplomacie sú už preč. Teraz už treba konečne konať a nielen rozprávať. Musíme sa postarať o to, aby novinári a kritici režimu, ktorí sa dostanú do väzenia, ktorí sú vraždení, aby už toto nemuseli trpieť. Toto nemôžeme akceptovať. Naozaj musíme žiadať aby títo uväznení novinári boli okamžite prepustení. A to by bol ten správny krok správnym smerom. A Teraz komisia rada už musia konečne premeniť slova na činy. Už je naozaj najvyšší čas prejsť k činom a najvyšší čas e, zaviesť sankcie. Minúta. Ďakujem pekne, teraz pani poslankyňa Svensson, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, tak ako môj kolega zo skupiny ALDE. A ja by som chcela zdôrazniť prepustenie Davida Izáka. Už 7 rokov tento švedský občan David Izák je vo vezení. Bez akéhokoľvek procesu nachádza sa v malej cele za strašných podmienok v krajine, kde vládne strašná diktatúra. Som veľmi rada, že teraz máme text o bezodkladnom prepustení tohto novinára. Som veľmi rada, že máme tento text vo svojich záveroch. Budeme žiadať okamžité prepustenie Davida Izaka a ďalších uväznených novinárov. Čoho sa vlastne dopustili títo ľudia? Vôbec ničoho. Jednoducho bojovali za slobodu prejavu a slobodu myslenia. Európska únia musí mať jasné požiadavky, ktoré sa budú spájať s pomocou pre Eritreu. Musí žiadať prepustenie Davida Izaka a ďalších novinárov. Takže takéto podmienky sú ako sankcie vnímané. Mohli by byť viazané na zmrazenie pomoci a tak ďalej. Švedská vláda hovorí vždy o tichej diplomácii, ale teraz už treba naozaj niečo robiť. Ďakujem pekne, pán poslanec Tanok. Ďakujem pekne. Celý tento región je jedným veľkým nešťastím, jednou veľkou tragédiou. Stále je tam e, vojna, environmentálna degradácia, korupcia, hladomor a politická represia. Ľudské práve sú, práva sú zneužívané úplne bežne občianská spoločnosť je veľmi slabá a navyše sa situácia sa môže ešte zhoršiť. Sú tu tlaky, napätie medzi Etiópiou, medzi Eritreou, sú tam nevyriešené hranice a to sa e, kedykoľvek môže ešte ehm, ešte zintenzívni teda tieto e, spory. Plus v Somalsku aj v tomto regióne sú e, tlaky smerom k islamizácii, ktoré sa samozrejme ešte zhoršia teraz, keď sa vojenské jednotky susednej krajiny stiahnu. Potom je tu otázka piratstva pri pobreží tohto regiónu. Samozrejme, vždy niekto príde, kto navrhne vojenské riešenie takýchto problémov, ale ukazuje sa z minulosti, že takéto riešenia nie sú úspešné. Už eh, pán, poslanec, eh, pán eh, prezident Clinton poslal jednotky do Somalska, ale tiež neboli úspešné. Ja mám potom špecifickú otázku, pokiaľ ide o región Somaliland, ktorý sa sú, stalo súčasťou Somálska potom, čo v 60. rokoch sa e, vzdalo nezávislosti, ale potom v roku 91 tam opäť e, prepukli isté separatistické e, e, tlaky, pričom treba ale povedať, že práve Somaliland je vlastne e, jediná ako tak dobre fungujúca e, časť e, Somálska. Sú tam relatívne dobre fungujúce inštitúcie, majú tam svoju vlastnú menu, majú vlastnú zástavu a ja osobne chcem povedať, aj keď nie je to e, vyjadrenie, ktoré platí pre celú našu skupinu, osobne teraz chcem povedať, že by možno, že bolo na čase, aby aj Africká únia začala uvažovať nad žiadosťou Somalilandu o nezávislosť. Taká, nezávislý Somaliland, ktorý by bol podporený zo strany západu, by mohol byť istým e, ostrovkom, stabili, ostrovčekom stability v takomto e, katastrofálne fungujúcom e, regióne. V opačnom e, prípade sa nás budú pýtať, prečo my nie sme ochotní uznať ich nezávislosť, keď sme boli takí ochotní a takí rýchli pri uznávaní nezávislosti Kosova. E, ďakujem pekne, tým pádom môžeme ukončiť e, e rečníkov a prechádzame do časti Catch the Eye. Máme tu 5 rečníkov. Ako, pán prvý, ako prvý pán Nikolas, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia naozaj má absolútne dôvod, aby bola znepokojená ohľadom situácie v Somálsku, kde naozaj eh, je nedostatok k eh, moci, kde sú práve milície, ktoré zasahujú do eh, moci. Okrem 3000 príslušníkov ozbrojených síl Somalsko, e, naši, príslušníci našich misií môžu byť v nebezpečenstve. Nechcem povedať, že e, misia alebo patroly na mori nemajú e, dostatočný úspech. Samozrejme, že majú, ale my sa snažíme v podstate riešiť chorobu bez toho, že by sme zistovali, aké sú príčiny tejto choroby. Je potrebné, aby medzinárodné inštitúcie mohli reagovať e, v tomto regióne e, spoločne a aby zabezpečili stabilizáciu celej tejto časti sveta. Ďakujem pekne. A teraz pán Mazarek. Mulțumesc, domnule președinte uniunea europeană are responsabilități multiple în somalia și în cornul africii. Európska únia je zodpovedná za situáciu v africkom rohu. Nestabilita vlastne spôsobila z tohto regiónu naše, alebo spôsobuje naše obavy ohľadom tohto regiónu. Pokiaľ ide o pirátske útoky pozdĺž somalského pobrežia, vlastne toto dopadá na námornú dopravu Ide aj o európske lode a musíme skonštatovať, že tieto skupiny majú čoraz e, sofistikovanejšiu e, výzbroj a môžu vlastne e, útočiť na lode, ktoré sa ocitajú aj ďalej od pobrežia somalská vláda nie je schopná reagovať a pokryť aj svoje vlastné územie, ale Európske spoločenstvo musí a medzinárodné spoločenstvo musí tiež napomôcť. Pirátstvo, akékoľvek sú už jeho podmienky alebo príčiny, je proti písanému ako aj nepísanému zákonu tejto krajiny. Medzinárodné spoločenstvo musí e, zmeniť e, túto situáciu, avšak e, zatiaľ nie je rozhodné vo svojich útokoch proti pirátstvu. Ďakujem pekne. Hovorí pán predseda. Pán premiér, máte teraz slovo. Okay, uh, I think let me first react to, to Takže najprv by som e, zareagoval na to, čo povedali e, pani poslanci, pani poslankyne a potom nejaké všeobecné závery. Bola tu otázka na toho švedského novinára zo strany e, pána Šmita a pani Svensonovej. Naozaj sa snažíme v Eritre niečo spraviť smerom k tomu, aby sme daného novinára, respektíve no, novinára, respektíve novinárov, aby sme ich dostali na slobodu. Pani Gomeš sa pýtala na nedávne zasnutie opozičnej aktivistky pani Birtuke a e, môžem vám e, povedať, že poznáme tento prípad pani Birtuken. E, vieme, že bola zatknutá už v roku 2005 počas nepokojov, bola zatknutá spolu s ďalšími opozičnými aktivistami, tí potom boli omilostení v roku 2007. A potom Európska únia sleduje e, tento prípad e, tejto opozičnej aktivistky a samozrejme rada je pripravená e, prijať tie opatrenia, ktoré si situácia, situácia vyžaduje. A potom by som mal ešte 5 takých všeobecných pripomienok. Poprvé, chcem povedať, že si ceníme vstup tých delegácií, ktoré cestovali do tohto regiónu, teda pán Hutchison, pán Jucho a pán Kačmarek. Môžem vás ubezpečiť, že počas českého predsedníctva e, budeme v tomto smere pokračovať. Určite e, nebudeme teraz nejakým spôsobom e, redefinovať stratégiu Európskej únie smerom k africkému rohu. Práve naopak, budeme sa snažiť pokračovať v tej politike, ktorú naši eh, pred, eh, vlastne predchádzajúce predsedníctvo eh, vytýčilo. Je tu potom otázka piráctva, tá je pre nás veľmi dôležitá a v tomto kontexte mimoriadne oceňujeme práve aktivity francúzského predsedníctva, ktoré dosiahlo tú veľmi náročnú úlohu vyslania prvej námornej misie Európskej únie. Celkom určite my, nejaká námorná veľmoc, nie sme Česká republika, takže samozrejme sme veľmi radi, že tá, to angažovanie pochádza z iných stran. Potom je tu operácia Atalanta, tam e, mm, tá je úspešná v tom zmysle, e, že už zabranila viacerým pokusom strany pirátov e, prepadnúť lode, takže môžeme povedať už teraz, e, mesiac po spustení tejto operácie, e, sa dá povedať, že je to operácia úspešná. Samozrejme, Atalanta je krátkodobé opatrenie na znižovanie piratstva, ale je to potrebné krátkodobé opatrenie. To, to teda po druhé. Teraz po tretie. Ak chceme nájsť dlhodobé riešenie e, problémov v Somálsku, e, rada e, podporuje plne džibutský proces, prechodnú vládu, pokiaľ ide aj o vzťah k Somálsku a samozrejme E, nemáme v tejto oblasti žiaden plán B. E, Etiópia sa začala stiahovať, začala stiahovať svoje jednotky zo Somálska, to je veľmi dôležitý krok v dodržiavaní, džibutského procesu. Samozrejme sú to isté obavy, že nastane bezpečnostné vákum po e, tom, čo sa Etiópia stiahne, ale práve preto Európska únia veľmi výrazne podporuje jednotky Africkej únie v Somálsku, teda tzv. AMISOM. 20 miliónov eur bolo schválených pre tieto účely na obdobie december 2008 až maj 2009. Po štvrté, pokiaľ ide o priame kontakty, my chceme e, obnoviť e, dialog s medzivládnou, e, medzivládnym orgánom pre rozvoj na ministerskej úrovni. Tento orgán ukázalo počas fázy zaangažovania do sudánskych mierových rokovaní, že je schopný dosahovať konkrétne výsledky, pretože potom boli podpísané v roku 2005 mierové, e, mierová dohoda. E, môžeme teda povedať, že práve táto organizácia sa môže stať kľúčovým partnerom Európskej únie, pokiaľ ide aj o dosiahnutie mieru a stability v Somálsku. A potom posledný e, piatý bod, to je otázka intenzívnejšieho zaangažovania. Tam vám chcem povedať, že pokiaľ ide o e, revíziu stratégie pre e, africký roh zo strany e, komisie, tak táto započne práve počas nášho predsedníctva, čo samozrejme nejako ne, neodporuje tomu, čo som povedal, ja pokiaľ ide o tú kontinu, kontinuitu. Ďakujem. Pani komisárka, ďakujem pekne. Ja by som sa e, vyjadril takisto e, k tejto e, stručnej, ale dôležitej diskusii. Poprvé Somalsko. S veľkým zájmom som si vypočula vaše návrhy, vaše pripomienky a môžem povedať, že ma teší, že pokiaľ ide o vyhodnotenie situácie, sme vlastne v súlade, pokiaľ ide o naše názory, ale takisto aj pokiaľ ide o to, čo treba spraviť. Potrebujeme podporu celej, celého medzinárodného spoločenstva v rámci novej eh, americkej, teda vrátanie americkej novej vlády, ale eh, vrátanie aj eh, dôležitých aktérov v islamskom svete, aby sme konečne ukončili utrpenie obyvateľov v tomto štáte. Európska únia podporí veľmi významne politický a ekonomický, práve džibutský proces. Súhlasím s pani Gomeš v tom, že krajiny tohto regiónu naozaj majú veľmi veľké problémy, pokiaľ ide o ľudské právo, pokiaľ ide o dobre správovanie vecí verejných a povedali sme sa ďalší kolegovia. My máme veľké obavy, pokiaľ ide o tieto výrazné výzvy, ale myslím si, že by bolo e, veľmi náročné nejakým spôsobom paušálne e, to hodnotiť v rámci článku 9 dohody z Kotonu. Musíme e, pevne stáť za svojimi názvami, pokiaľ ide o, o vládnutie, pokiaľ ide o ľudské práva, musíme trvať na politickom dialogu s konkrétnymi cieľmi. Pokiaľ ide o potrebnú pomoc, potrebnú bezpečnosť, tam chcem povedať, že jedna z hlavných priorit e, uznesenia Európskeho parlamentu v tomto kontexte e, je práve táto oblasť a chcem ešte povedať, že okrem tej tzv. obálky Európskeho rozvojového fondu sú tu ešte aj iné e, fondy, napríklad e, tá tzv. food facility, food facility e, čo predstavuje 100 miliónov eur od roku 2009 do roku 2011. A na záver chcem povedať, že si plne uvedomujeme aj situáciu švedského občana, e, novinára Izaka, ktorý naďalej zadržiavaný, väznený v Eritreji. Môj kolega e, Michel s pánom Izajasom, s prezidentom Izajasom hovoril počas jeho poslednej návštevy v júni 2008 a momentálne prebieha istá tichá diplomácia v tejto veci Samozrejme chcem vás e, ubezpečiť, že e, chceme aj naďalej e, prispievať k zlepšeniu situácie humanitárnej a ľudské práva v Eritreji. Ďakujem pekne, tým pádom môžeme uzavrieť túto rozprávu. Dostal som spoločný návrh uznesenia zo strany šestich skupín socialistov, ľudovcov, liberálov, zelených, UN a GUE Hlasovať sa bude zajtra. Ďakujem pekne a môžeme prejsť na ďalší bod na našom programe. To sú vyhlásenia Rady a komisie, pokiaľ ide o európsku stratégiu smerom k Bielorusku. Ako vždy, najprv sa vyjadrí zastupca Rady, pán podpredseda vlády Vondra, nech sa páči. Ďakujem pekne, <laughs> pán